E, pani predsedníčka, e, v mene skupiny socialistov a demokratov by som chcela vyjadriť e, vážne znepokojenie z toho, že maďarský parlament včera prijal sériu ústavných novelizácií, ktoré podľa nás nie sú kompatibilné so základnými princípmi Európskej únie. To isté povedala aj Rada Európy a Európska komisia. A obyvateľstvo v Maďarsku má takisto vážne obavy požadujeme, aby príslušný parlamentný výbor, výbor LIBE, bol okamžite konzultovaný a aby preskúmal zmeny a doplnenia Maďarskej ústavy a aby sa pozrel na prax eh, legislatívnu v Maďarsku, aby preskúmal, ako to vyzerá. Takisto eh, Benátsky výbor by sa mal zaoberať týmito úpravami, tak ako už naznačili parlament a komisia. Ďakujem. Eh, non era un point of order. Ďakujem veľmi pekne, pani Guillaume. To nebola faktická poznámka. Pani Cimer. Uh, eh, Frau Präsident. Eh, pani predsednička, chcela by som sa vrátiť k otvoreniu včerajšej schôdze. V mene skupiny by som chcela poukázať na to, že to vyhlásenie predsedu, ako to bolo v prípade vyhostenia štyroch poslancov E, štyroch poslancov, ktorí boli teda vypovedaní z týchto priestorov, ktorí chceli prejsť cez tú zónu Rocku. E, nesúhlasíme s tým, chceme proti tomu protestovať, e, chceme, aby zo strany predsedu, predsedu, predsedu bol podaný protest proti takémuto vyhosteniu zo strany marockých úradov a aby bolo možné do tejto zóny v Maroku vyslať oficiálnu delegáciu z parlamentu aby to prebehlo normálne. Ďakujem pekne. Zimmer, siamo d'accordo e sarà... Ďakujem pekne. Pani Cimerová, súhlasíme a budeme informovať predsedu. Kolegyne, kolegovia, pani predsednička, pred pár minutami vystúpila kolegyňa a hovorila o situácii v Maďarsku, pričom jasne naznačila, že tým štvrtým pozmenením alebo doplnením zo strany Maďarského parlamentu došlo k porušeniu základných európskych hodnot. Moja požiadavka smerom na vás, eh, pani eh, predsedníčka, pán, pán predseda a pani predsedajúca, je, aby sme dali na zajtra tento bod, ktorý sa týka Maďarska, aby sme to dali e, ako bod rokovania, keď budeme diskutovať s komisiou a s írskom, s írským predsedníctvom. Prečo to hovorím? Pretože článok 7 zmluvy článok 7 zmluvy veľmi jasne hovorí, jedna tretina členských štátov môže tento problém alebo problematiku dať e, na program schôdze. Môže to spraviť komisia, možno vy, e, pani Redingová, to môžete spraviť e, v rámci kolegia. Môžete prijať rozhodnutie, oprieť sa o článok 7, odsek 1 a iniciovať ten postup proti Maďarsku. Celý parlament to môže spraviť ale čo sa nemôže stať je, aby toto, táto plenárna schôdza v Štrásburgu skončí bez nejakého rozhodnutia tohto parlamentu v prípade Maďarska a bez nejakých krokov zo strany komisie a zo strany rady. Čo sa vlastne deje, je, že pán Orbán sa vysmieva nám do tváre, robí si z nás žarty takýmto postupom. A ja poprosím môjho dobrého priateľa, pána Dola, ktorý už viackrát vystúpila, mali ste vyhlásenia, mesiac dozadu sa týkali pána Berlusconiho a teraz e, chcem, aby aj jeho EPP sa vyjadrilo proti pánovi Orbánovi, aby ne, nadalej nepokračoval v porušovaní európskych hodnôt a princípov. Nech sa páči, pokračujte. Ja teda žiadam, aby sme to dali do programu. E, ďakujem pekne, pán kolega. Je to úplne jasné, vaša požiadavka. Pán Sajer. Dámy a páni, milí priatelia, vypočul som vystúpenie socialistov a liberálov, našich kolegov e, v súvislosti s Maďarskom ja by som sa k tomu postavil vážne, pretože v Európskej únii musíme e, e, sa vážne e, brať navzájom. Pokiaľ sa nepresvedčíme, že naši socialisti a liberáli sú slepí voči porušeniam ľudských práv v tých krajinách, kde vládnu liberálne alebo socialistické strany. Je jasné, že v tomto parlamente sa uplatňuje, uplatňuje, uplatňuje dvojaký meter Nikdy sme nepočuli e, vystúpenie pána Ferhofstata, keď socialistická vláda v Rumunsku e, zablokovala e, ústavný zákon o zverejňovaní svojich rozhodnutí. Pri viacerých príležitostiach ľavica v tomto parlamente uplatňovala dvojaký meter čo nepochybne e, znamená, že štvrtá novela maďarskej ústavy je vnútornou záležitosťou Maďarska, pretože článok 4 Európskej zmluvy jasne uvádza, že vnútorné ústavné e, zriadenie e, krajiny sú súčasťou jej zvrchovanosti a tá sa nesmie narušiť. To však neznamená, milí kolegovia, Vážení kolegovia, to však neznamená, že nemali by sme uplatňovať základné ústavné e, princípy spoločného európskeho e, dedičstva. Čo sa týka štvrtej novele maďarskej ústavy, e, maďarská vláda už predložila túto novelu viacerým komisiám na posúdenia a e, e, v žiadnom z vystúpení ste nikdy nepomenovali vaše výhrady voči tejto novele, nejaké konkrétne e, body, ktoré údajne porušujú práva. Nikdy ste nepovedali. Áno, toto je vaša odpoveď. Pán Ferhofstadt hovorí, že porušuje všetko ale povedzte, kde dochádza k porušeniu ľudských práv alebo právneho štátu? Vieme e, prokázať opak? E, myslím si, že patríme do e, európskej rodiny. Áno, budem končiť ale rád by som jasne uviedol, že e, Maďarsko dodržuje všetky zásadné e, princípy e, v súvislosti s ľudskými právami alebo právnym štátom a nie je dôvod na to, aby ste začínali konanie voči akémukoľvek štátu v únie. V opačnom prípade únia sa rozsype a nebude zomknutá. Ďakujem. Allora, all'ordine del giorno non c'è un dibattito sull'Ungheria, quindi do conclusivamente la parola al... Tento uh, bod, uh, rozpráva o Maďarsku, nie je súčasťou programu a teda záverom, pán Tovareš. Ďakujem, pani predsednička. Ako spravodajca o situácii v otázke ľudských práv, právneho štátu, demokracie v Maďarsku, chcel by som obezpečiť eh, všetkých kolegov. Pán eh, Ferskot Ferškot eh, citoval článok 7, pán Zajer článok 4, budem hovoriť článok, citovať článok 2. Únia je založená na princípoch demokracie, právneho štátu a základných práv a nie len členské štáty musia rešpektovať tieto hodnoty, ale aj inštitúcie únie. To znamená, že aj my priamo sme zodpovední za ochranu týchto základných hodnot únie táto e, ústavná novela naozaj sa dotýka určitých e, hodnot ako nezávislosti e, súdnictva, prerogatív súdu v rámcovej sprave o Maďarsku. Už sme predložili štyri pracovné dokumenty, vrátanie aj dokumentu o nezávislosti súdnictva Eh, v nasledujúcich správach o Maďarsku budeme eh, hovoriť aj, eh, aj o štvrtej novele ústavy, budeme ju dôkladne vyhodnocovať. Medzi tým chceme požiadať komisiu, aby upremila svoju pozornosť na dialog z Maďarsku v otázke základných práv bez toho, aby sa diskutovala o základných právach. Myslím si, že žiadny iný problém nezaslúži takú veľkú pozornosť. Ďakujem pekne. Allora, prendo atto che c'è una richiesta... E, ďakujem veľmi pekne. Zaznamenal som túto požiadavku na zmenu programu. Budeme e, musieť e, toto posunúť predsedovi Šulcovi, ktorý rozhodne. V tejto chvíli budeme pokračovať hlasovaním. Prvý bod sa týka správy Korea. To je menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie.